Thank you. Grazie. So, colleagues, the explanation of... Pristúpime teraz k vysvetleniam hlasovaní. Najskôr pa, správa pána Lightfrieda. Ide o poplatky za bezpečnostné opatrenia v leteckej doprave. Máme tu dvoch rečníkov, ktorí by chceli predniesť vysvetlenia. Pani Ovier, nech sa páči, ak ju tu máme. Madame Ovier, you have the floor. Nech sa páči, máte slovo. Tänan, härra esimees. Selle müra sees ma ei kuulnudki je tu toľko hluku v sále, že som nepočula, že mám vystúpiť ja. Ale na základe žiadosti Európskeho parlamentu Európska komisia konečne predložila uznesenie o regulácii k tejto téme. Ja to podporujem, pretože je veľmi dôležité pre všetkých cestujúcich, aby sme sa pridržiavali transparentných a bezpečných pravidiel, musíme tiež e, zabezpečiť, aby e, že sa to týkalo len poistenia. Kolegyne, kolegovia, prosím, utište sa, musíme pokračovať v práci. Tí, ktorí chcete ostať, prosím, posaďte sa v tichosti. A tí z vás, ktorí si potrebujú niečo riešiť, Prosím, odíďte z miestnosti, tak aby sme mohli pokračovať. Pekne v kľude. Teraz dávam slovo pánovi Pašku. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, ctení kolegyne, kolegovia. E, myslím, že je správne, že Európska komisia a Európsky parlament sa zaoberajú objektivizáciou nákladov na bezpečnosť a ochranu cestujúcich pri leteckej preprave Eh, musím však povedať že eh, súčasné zriaďovanie úradov na vykonávanie takejto kontroly eh, považujem za nezmyselné a nesprávne. v čase keď európa potrebuje peniaze na to aby pomáhala grécku v čase keď európa potrebuje peniaze na to aby rozvíjala ekonomiku zriaďovať ďalšie úrady ktoré nevykonajú prakticky nič iba akýsi dohľad je hazardom s peniazmi občanov európskej únie a nazdávam sa že táto cesta nevedie k úspechu. ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Liberacký. bardzo, panie przewodniczący. Chciałbym... Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som rád sa vyjadril v tom zmysle, že som hlasoval za túto správu a rád by som to odôvodnil. Ide tu o správu o náhradných dieloch v automobilovej doprave. Vypočuli sme si, že bola schválená až úplne na poslednú eh, sekundu, ale myslím si, že eh, tomto vychádzame v ústretí našim občanom, pretože je to podľa mňa dobrá záruka za dobrú cenu. Ďakujeme pekne. Chce sa ešte niekto ďalší prihlásiť o slovo k vysvetleniu hlasovaní k správe pána Leichtrida? Zdá sa, že nie. Tak môžeme teraz prejsť k správe pána Simpsona. Ide tu o rozvoj transeurópskej dopravnej siete. Na zozname mám pána Kanciana. Nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Myslím, že včera sme urobili dobre, keď sme uzavreli prvé čítanie témy, pokiaľ ide o transeurópske siete. Máme revidovaný, skodifikovaný text a všetko, čo sa týka preprogramovania týchto sietí pre budúce 10 ročia, je teraz v hre. Toto preprogramovanie musíme zjednodušiť, zracionalizovať na úrovni celej Európy, aby sme zaručili interoperabilitu týchto sietí. Následne, vzhľadom na to, že zažívame e, hospodárskú krízu, mali by sme uvažovať o operatívnej fáze, o realizácii a výstavbe týchto sietí a nevenovať sa len rozpočtovým otázkam. Mali by sme uvažovať o nových postupoch, ktoré umožnia oživiť hospodárstvo práve vďaka týmto sieťam. Dnes viac ako kedykoľvek predtým sú tieto siete súrne nutnosťou a my musíme pracovať v tomto zmysle. Ďakujem pekne. Ešte niekto sa chce vyjadriť správe Simpson? Ak nie, tak môžeme postúpiť ďalej k správe pána Kirilova. Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond a kohezný fond. Pani Ovír, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Podporila som túto legislatívu, pretože táto zmena umožňuje dosiahnuť ciele, e, ktoré sme si stanovili v roku 2008. Zjednodušenie umožňuje pre členské štáty realizovať lepšie tieto ciele. Je to pozitívne aj pre malé a stredné podniky. Ide o zjednodušenie z praktických dôvodov a to bude mať určite pozitívny dopad na realizáciu programu a umožní nám tiež aj čeliť novým problémom. Ďakujem pekne teraz pani Morkonajt Mikulenie. Ehm, e, Ďakujem pekne. Je tu veľa členských štátov, ktoré zaznamenali obrovské straty počas tejto hospodárskej krízy. Veľa členských štátov únie zaznamenali 10-percentný pokles hospodárskeho rastu, preto musíme venovať výnimočný záujem práve problémom ekonomiky týchto nových členských štátov a na to je potrebné, aby sme dobre využívali štrukturálne fondy. Je to významný nástroj, ktorý nám umožní e, znovu postaviť na nohy hospodárstvo členských štátov. Preto zjednodušenie požiadaviek na štrukturálne fondy bude lepšie pre e, tieto členské štáty, aby prekonali tieto problémy. Pán Antoniovci, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Milí kolegovia, Európsky fond pre regionálneho rozvoja, sociálny fond a kohezný fond sa ukázali veľmi užitočné pre regionálny a teritoriálny rozvoj a pomáhajú aj bojovať proti dôsledkom hospodárskej krízy, ktoré majú obrovské vplyvy na naše hospodárstvo. Boli sme za zjednodušenie postupov, za mobilizáciu platieb e, pre členské štáty, ktoré to potrebujú. Som tiež za to, aby doplnková časť financovania na rok 2010 bolo viacej venované práve tým, ktorí boli najviac postihnutí. Ďakujem pekne. Už sa nikto nehlási k tejto správe? Dobre, pokračujeme ďalej a dostávame sa správe pána Sájera. A vidím, že pán Antonioci by sa chcel vyjadriť k tejto správe. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja som hlasoval za túto správa, kol, správu kolegu Sajera a rád by som mu poďakoval za jeho vynikajúcu analýzu, ktorá berie do úvahy e, nové veci, ktoré vniesla Lisabonská zmluva vzhľadom, že sú tam implikácie aj pre legislatívny proces, ktoré vychádzajú z delegovaných aktov, je nevyhnutné, aby sme rešpektovali vôľu Európskeho parlamentu, ktorý si želá, aby tieto delegované akty e, sa spravovali veľmi presnými podmienkami, aby vychádzali e, z tých správnych, presných demokratických princípov. A ako v praxi tento nový systém funguje? E, treba, aby fungoval správne a ak by nefungoval, tak ho treba následne korigovať. Ďakujem pekne. Zdá sa, že už nikto sa nehlási. Kto by chcel sa vyjadriť správe Sajer? Dobre, postupujeme ďalej a máme tu správu o vplyve Lisabonskej zmluvy na proces rozhodovania. Máme tu jedného rečníka a je to pani Tocharus. If she is here. Je tu pani poslankyňa? Madame Teocharous, she is here, last chance. Pani Tocharus, ste tu, máte poslednú šancu, očividne tu nie je, nevidím ju a nevidím ani nikoho, kto by chcel vysvetliť jej hlasovanie. Dobre, dostávame sa ďalej k správe pána Van Dálena a pani Savisár sa hlási. Nech sa páči. Is Madame here? Je tu pani Savisár? Ak tu nie je, tak sa dostaneme ďalej k správe Marit Polsen. A prvý rečník, kto by sa chcel vyjadriť, je pán Kalinovský. Nech sa páči. Pán Kalinovský. Pán Kalinovský očividne tu nie je. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Predpokladám, že nedostaneme dve minúty, keďže tu predchádzajúci rečník nie je, ale využijem túto jednu, ktorú mám k dispozícii. Chcem podporiť túto správu v plnej miere, ktorá sa týka pohodlia zvierat, ale mám isté výhrady, e, čo sa týka postoja tohto parlamentu Európskej únie v legislatívnej oblasti. Bola by som rada, keby sme e, vychádzali z poznatkov vedy a nie e, z citov a z emócií. Zaviedli sme legislatívu, ktorá v mnohých prípadoch nie, sa nezakladá na vedeckých poznatkoch a veľmi výrazne znevýhodňujeme e, európskych výrobcov a polnospodárov. Rada by som ešte dodala zhnusenie, že komisia teraz rozhodla, že znovu otvorí rokovania s krajinami Mercosuru a v rámci tohto rozhodnutia postavujú do veľkého rizika budúcnosť európskych polnospodárov, najmä čo sa týka producentov e, hovedzieho mäsa, hydiny, a bravčového mesa. Chcem sa ho opýtať komisie, či budú aplikovať rovnaké štandardy na dovážané produkty z tretích krajín, ako nútia európskych polospodárov dodržiavať. Ak nie, tak naši budú veľmi znevýhodnení. You, Ďakujem pekne, pani McGuinness. A ďalší rečník. Dank, Ďakujem pekne, pán predseda ochrana zviera, to je to, čo musíme harmonizovať na globálnej úrovni. Čo sa týka harmonizácií, pri nových štandardoch a predpisov by sme si mali dať určitú prestávku. To znamená, že najprv sme mali zabezpečiť jednotnú implementáciu v rámci Európskej únie. A toto zabezpečiť. Po druhé, čo sa týka globalizácie, musíme zabezpečiť aj to, aby pri importoch z tretich štátov v rámci Európskej únie platili rovnaké štandardy a smernice, ako aj v rámci Európskej únie. Myslím si, že naši spotrebitelia majú na to právo. Dôležité, aby sme tu mali potraviny, ktoré sú produkované e, dobrým spôsobom. Ďakujem pekne. Ešte niekto by sa chcel vyjadriť tejto správe? Vidím, že nie. A naša ďalšia správa je správa Lefol, polnospodárstvo EÚ a zmena klímy. A vidím, že pani McInnes by sa chcela vyjadriť. Tam je slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Aby e, som, aby som nezabudla, mám tu skupinu návštevníkov z Írska, chcela by som ich tu privítať a myslím si, že je dôležité, aby naši občania a návštevníci videli, ako funguje parlament. Ako vidíte, e, dnes to bolo veľmi zaujímavé. No a čo sa týka tejto témy, spravil FOL, Ehm, bolo to nedávno, keď sme tu mali člena Beatles, ktorý hovoril, že máme jesť menej mesa. Ja si myslím, že čo musíme spraviť v súvislosti s polnohospodárstvom a klimatickými zmenami je to, aby sme využili najlepšie technológie, ktoré sú v dispozícii, aby sme znižovali emisie v polnohospodárstve, lebo všetci vieme, že musíme globálne produkovať e, nie menej potravín alebo viac, musíme na to vynakladať menej E, zdrojov, bude mať menej vody, menej pôdy a okrem toho je tlak zo strany klimatických zmien. To znamená, že musíme mať dobrý výskum a myslím si, že malo by to byť e, verejne ako aj súkromne financované, to preto, aby polnospodári a potravinársky priemysel mohli produkovať potraviny takým spôsobom, sa rešpektovala klíma. Ďakujem pekne. A zdravím aj ja, vašich návštevníkov. A Peter? Äh, äh, äh, dve poznámky k tejto správe. Myslím si, že poľnohospodárstvo nie je problém, ale skôr riešenie toho problému pri klimatických zmenách. Po druhé, čo sa týka výskumu vlasti klimatických zmien, sme iba na začiatku, aj keď sú tu niektorí ľudia, ktorí vyvolávajú, že to tak nie je. Čo sa týka klimatických zmien, sú tu určité teórie a výsledky, ktoré nespadajú do mainstreamingu, ale mali by sa tam zohľadniť a mali by sa, mali by sa aj tie rozvíjať. A po tretie, mali by sme chopiť všetky primerané opatrenia, ktoré sú hlavne nebyrokratické a tieto opatrenia by sme mali preveriť, či nemajú, aké majú dopady na naše hospodárstvo, napríklad smernica ochrany pôdy a územnom plánovaní je kontraproduktívna, nevedie k cieľu, ktorý sme dosiahli. Ďakujem pekne. Ešte niekto v správe Lefol? Nie to nie. Keď nemáme tu nikoho, takže sa môžeme dostať ďalej. A máme tu správu pána Dorfmana. A opätovne vidím pani McGuinness. The... Dúfam, že všetci na galerii návštevníkov e, e, že som na nich urobila dobrý dojem, keďže mám toľko veľa priestoru. To je veľmi zriedkavé. Ja sa však veľmi rada vyjadrujem k témam polospodárstva. Táto téma sa týka toho, ako sa nám podarí ponechať polnospodárov tam, kde sa hospodári veľmi ťažko. Vieme, že polnospodári veľmi e, dobre dokážu nakladať s pôdou, ale na to potrebujú finančnú pomoc a peniaze. Ja si myslím, že nové biofyzické kritéria, ktoré zavádza komisia, sú príliš obmedzujúce a musíme zohľadniť odlišné pôdne podmienky v Európskej únii. V Írsku sú isté obavy, že ak budeme aplikovať tieto kritériá napríklad na Atlantický región, mohlo by to spôsobiť problémy plosbarov v tejto oblasti. Chcem preto teda vyzvať komisiu, aby zohľadnila tieto obavy v príprave svojich legislatívnych návrhov. Komisia uviedla, že Poľnohospodári dokážu lepšie nakladať s pôdou a s prírodou e, o mnoho lepšie a lacnejšie ako všetky ostatné možnosti, ktoré máme, teda pomôžme im v tom. Ďakujem pekne a potlesk pre pani Guinness. McGuinness. Teraz prejdeme k správe Del Castillo o novej digitálnej agende pre Európu. K tomuto máme jedného rečníka a rečníčku a to je pani Alfano. Prego. Ďakujem, pán predsedajúci. Hlasovala som za toto uznesenie Európskeho parlamentu o novej digitálnej agende, pretože si myslím, že prístup k vysokorýchlostnému internetu je absolútnou strategickou prioritou pre Európu. Používanie tejto siete znamená rozšíriť slobodu a možnosť výrazu pre európskych občanov a pre demokratické pôsobenie a znamená to aj rozšírenie pôsobnosti vedy. Rozšírenie vysokorýchlostného internetu v Európe znamená aj lepšie šírenie informácií. Nezabúdajme na štatistiky Eurostatu šírenie informácií e, cez internet, tak existuje Európa dvoch či troch rýchlostí v Taliansku, ale aj v iných krajinoch, v, Bulharsku, v krajinách Bulharsku, Grécku a tak ďalej. A tam ten vývoj um, ide oveľa pomalšie. Pokiaľ ide o slobodu prejavu, tieto krajiny sú často označované ako čiastočne slobodné. E, poslednou krajinou na, tom, na tomto mieste alebo v tejto štatistike je Turecko a potom ešte ostrovy Tonga. Ja som rada, že táto rezolúcia sa vypracovala. Talianská vláda e, chce investovať 800 tisíc eur ako investíciu do týchto sietí. Rada by som ešte informovala že tieto investície e, ale v Taliansku nie sú dostačujúce na to, aby sa tento problém definitívne vyriešil bohužiaľ, bohužiaľ tento sektor je v Európe jeden z najmenej kompetitívnych. Len aby ste vedeli do budúcna, máte jednu minútu vo, vyhlese, vo vysvetlení hlasovaní. Ešte niekto sa hlási k tejto správe? Zdá sa, že nie. Ešte máme teda chvíľku času na správu pána Salafranku o stratégii EÚ pre vzťah leteckou Amerikou. Pán Higgins, nech sa páči. No, Mám ho teda na svojom zozname. Zdá sa, že však nechce požiadať o slovo. A preto dávam slovo našej najlepšej rečničke dnes, pani McGuinness. Um, Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za vašu podporu. A mala by som upozorniť svojich návštevníkov, že Spravidla žiadame, aby bolo v sále ticho, ale teraz môžeme urobiť maličkú výnimku. Už som hovorila o tomto a myslím si, že tento parlament si neuvedomil včera pri správe Sala Franka dopad eh, aký bude mať podpora tejto správy. Ja si robím veľké obavy o rozhodnutie znovu otvoriť bilaterálne rokovania s krajinami Mercosuru eh, z dvoch dôvodov. Poprvé, eh, je to mm, možné znovu otvorenie rokovaní o celosvetovom obchode Mm, a tiež na úrovni BTO. Po druhé, e, sú tu zásadné obavy, ktoré sa týkajú predaja nášho poľnospodárstva do krajín mimo Európskej únie. To sú moje to nie sú len moje vlastné obavy, aj samotná komisia uviedla, že e, tento krok bude mať obrovský dopad na európske poľnohospodárstvo, ak sa budeme venovať týmto rokovaniam s krajmi Mercosuru. Opäť producenti bravčového hovedzieho mäsa a hydiny budú najviac eh, zasiahnutí takýmito rozhodnutiami. Ja nemôžem takéto kroky podporiť. Ďakujem pekne. A našim posledným bodom, predtým ako privítame eh, pána viceprezidenta, bude vysvetlenie k bodu Summit EU Kanada. Na zozname mám e, Giomari Ugias. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. To, čo sme e, chceli dosiahnuť v talianskej delegácii, pozmeňujúci návrh číslo 10 sa vyjadroval proti privatizácii vody tento pozmenujúci návrh patril k celkovej dohode. My sme podporili kanadské spoločenstvo, ktoré bojujú proti privatizácii vodných zdrojov. Talianská generácia strany hodnôt hlasovala za tento text, pretože to sú hodnoty, ktoré my podporujeme. Sú to hodnoty, ktoré patria k nášmu bohatstvu. Voda patrí všetkým, my to takto podporujeme a vnímame. Navrhovali sme už v minulých dňoch podpisy pre referendum, ktoré by bolo proti privatizácii vodných zdrojov. A v našej krajine máme obrovskú podporu. Ďakujem pekne. Práve som dostala kolegov informáciu, že dôjde k istému oneskoreniu príchodu pána